návrh e, z e, výboru e, pre rozvoj a hlasovanie v tejto veci bude zajtra. Ďalšia schôdza Európskeho parlamentu bude zajtra, štvrtok 26. novembra 2015 od 9. do 14. hodiny a program bol vydaný na stránke Európskeho parlamentu. A končím schôdzu, dobrú chuť a dobrú noc vám prajem.